Kolegyne, kolegovia, začneme so záverečnou časťou. A potom dajú slovo, dostanú slovo poslanky, poslanci, ktorí sa chcú zúčastniť tejto diskusie. Ako som povedala, Prebehli zároveň tri workshopy, prebehli tri diskusie. Dostala som komentár, že možno eh, bolo, by bývalo lepšie, keby sme mali viacej času. Pravdepodobne všetci prítomní by boli e, radi aktívne vystúpili, ale budeme sa snažiť organizovať takúto udalosť každý rok a budúci rok e, e, začiatkom marca pri príležitosti MDŽ uvidíme, ako zorganizovať sa, aby sme umožnili účasť každému z vás. Teraz by sme urobili závery z každého z workshopov. Na úvod dám slovo mm, e, kolegovi Urtasunovi, ktorý bol spravodajcom e, prvého workshopu o násilí na ženách. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že tu ja podám správu za workshopu číslo 1, ale potom bude diskusia, takže keby som niečo, na niečo zabudol, e, tak budete mi to môcť pripomenúť. Myslím, že diskusia bola veľmi zaujímavá medzi poslancami a členmi Európskeho parlamentu, zastupcami občianskej spoločnosti. Mnohé nové podnety a myšlienky zazneli na tému násilia proti ženám, zase sa o medzinárodných dohovoroch, o boji proti beztrestnosti, to spomenali kolegovia z Cypru, a ďalšie dôležité príspevky o rôznych prístupoch a legálnych aspektoch v rôznych členských štátoch v eh, tejto problematike. Z Rumunska hovorili o dobrej zmene, že Rumunsko sa snažia implementovať istambulský dohovor. A tiež eh, kolega z Grécka, kolegyňa z Grécka objasnila o skúsenosti z Grécka 800 eh, tisíc utečencov, ktorí prichádzajú do krajiny a problémy reagovať na potreby žien Veľmi často ženy a deti sú opustené a solidaritu len od, priamo od populácie, takže to je skutočne problematická otázka. Kolegyňa z Portugalska hovorila o tom, že v niektorých konkrétnych prípadoch potrebujeme riešiť problém, že máme dobré e, právne nástroje ako istambulský dohovor, mnohé zákony na národnej úrovni, ale niekedy implementácia nefunguje tak, ako by mala a to je situácia, ktorá je podobná v mnohých členských štátoch má dopady na ženy, takže to je tiež zásadná vec, ktorú treba riešiť. Hm. Francúzskí zastupcovia hovorili o prístupe vo Francúzsku, kde existuje pracovná skupina v rámci agentúry pre utečencov, ktorá sa sústredí na ženské práva a vyvíja sa osobitné snahy v krajine a kolegyňa Julie Ward, poslankyňa Európskeho parlamentu, tiež hovorila o otázke, ktorá podľa mňa e, v diskusii je veľmi dôležitá, o problémoch, ktorým čelia utečenky dnes. A v médiách sa o tom veľmi málo informuje a dokonca ani v parlamente, Európskom parlamente o tom nie je dobrá osveta a preto myslím, že dnes, dnešné zasadnutie a schôdza je veľmi dôležitá. No a ďakujem predsedníctvu rady holandskému, vystúpili. No a na záver, a čo je najdôležitejšie, dve, dve dôležité a, a vystúpenia dvoch sociálnych pracovníčok. Videli sme konkrétne prípady, že afgánske ženy prichádzajú s deťmi do EÚ a čelia situácii, že musia byť eh, pod holým nebom a zdieľajú bytovanie za mužmi, čelia násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu násiliu. Veľmi často sa ženy musia same zorganizovať, aby eh, neustále niekto hliadkoval a strážil. Takže o takýchto problémoch sa tiež hovorilo na Rayleigh eh, z Women's Refugee Commissions upozornila na niektoré udalosti, že 55, 55% utečencov, ktoré sa dajú na cestu, sú ženy alebo dievčatá. Niekedy utekajú pred násilnosťami, nútenými svadbami a niekedy musia čeliť takej situácii, že pohľadným stykom platia za cestovné dokumenty alebo za cestu. Tečný systém ich nechráni tak nie v detenčných alebo príjímacích centrách. Pani poukázala to, že existujú globálne, globálne usmernenia na E, riešenie tejto situácie, ktoré neboli úplne implementované, napríklad oddelené e, toalety, spálne. A to sú problémy, ktoré by sa dali vyriešiť jednoducho, takže pani Riley žiadala lepšie zapojenie expertov na túto problematiku zdravotnú starostlivosť a informácie, aby boli poskytnuté vo všetkých e, potrebných jazykoch školenia o e, školenia pre pohraničníkov a policajných e, príslušníkov a tiež potrebujeme mechanizmy na informovanie o konkrétnych prípadoch a, e, a násilie proti ženám, sexuálne násilie a tak ďalej. Na, no na záver pani Rejli poukázala na to, a myslím, že to s tým mnohí súhlasíme, že súčasná zilová politika dnes ohrozuje ženy a my potrebujeme skutočne veľmi naliehavé a rýchle odpovede. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Urtasun. Ďakujeme za príspevky všetkých rečníkov. Teraz má slovo pani Ajuto z druhého workshopu o situácii e, utečen, žien, utečencov a žiadateľiek o azyl. Ďakujem. Tento workshop bol možno technickejší, pretože sa týkal sanitárnych aspektov, kde utečenci, hlavne ženy, ktoré potrebujú zdravotníckú podporu a služby v Európe, čelíme veľkému migračnému toku, ktorí utekajú pred vojnovými konfliktami, pred prenasledovaním aj genderové, a genderovým násilím a ženy sú najzraniteľnejšou kategóriou, hlavne pokiaľ ide o podmienky, v ktorých sa tieto cesty realizujú a hlavne keď ide o osamotené ženy alebo ženy tehotné, ktoré e, koja a tak ďalej s malými deťmi, tieto ženy sami sú už veľmi e, zraniteľné. Zdravotné otázky by mali byť prvoradého významu a ako aj pomoc týmto ženám. A sú určité kritické body, body a, a urobila by som taký e, feedback alebo návrat tomu, aké máme nástroje v EÚ. Je smernica o príjme žiadateľov o azyl a o medzinárodnej ochrane. Je to platná smernica, kde sa upresňuje, že žiadatelia o azyl majú právo na zdravotníckú starostlivosť, či už na prvú pomoc alebo na e, v prípade ochorenia na základnú starostlivosť a títo majú rovnaké práva prístupu k zdravotníckej starostlivosti rovnako ako štátni príslušníci krajín príjmu. Ale nie vždy k tomu dochádza. Špecifické normy sú zadefinované v prípade obetí obchodu s ľudskými bytostiami, rovnako e, psychologická podpora a poradenstvo. Takže EÚ už má legislatívne nástroje, ale sú rôzne kritické momenty či body keď žiadame, aby e, táto legislatíva sa implementovala a aby slova neostali len na papieri. Viacerí pripomenuli, aké sú posledné údaje UNICEFu z februára 2016 a informácie hovoria, do februára 2016 počet žien a detí, ktoré prišli do Európy, je dvojnásobne vyšší ako počet mužov. To je poprvýkrát od začiatku tejto utečeneckej krízy. Deti a ženy predstavujú asi 60 utečencov a migrantov v porovnaní s 27 z júna minulého roka a hlavne ženy e, sú vystavené e, riziku násilia, e, sexuálneho násilia, prevádzačov a organizovaných skupín. Pripomenula to aj Naval Safi. Európa sa stáva nepreniknutelnou alebo nepríjima utečencov, ale je veľmi e, m, mm, ľahko sem prenikajú organizované skupiny, ktoré zarábajú na nešťastie týchto ľudí sú potrebné štruktúry a podporné služby a mm, tieto vyžadujú odborný personál, aby e, boli schopní poskytovať aj prvú pomoc zdravotnícku, aj inú. Je potrebné mať tlmočníčky k dispozícii, ktoré by mohli poskytovať žiadateľom o azyl adekvátne informácie Zatiaľ máme len veľmi málo priamých svedectiev žien utečeniek, ale máme viacej svedectiev a informácií práve od personálu, ktorý pomáha týmto ľuďom. Nemáme e, veľa priamých skúseností, priamých interviú od týchto žien. A nemáme ani priame skúsenosti a informácie, od e, nesprevádzaných maloletých, ktorí prichádzajú do Európy. Sú to e, deti alebo adolescenti, ku ktorým e, by sme sa mohli ľahko dostať a porozprávať sa s nimi, ale doteraz nemáme od nich priame svedectva. príjmové centra jednoznačne je tam e, väčšia prítomnosť mužského personálu a to veľmi odstrašuje ženy, utečenky, aj podľa skúseností, ktoré nám dnes opísali účastníci workshopu. E, policajné jednotky žiaľ veľmi často aj mm, násilne zasahujú je, bolo by teda dobre, keby sa zvýšil aj počet ženského personálu a bezpečnostného personálu, ktorý e, sa stará o týchto imigrantov. Štrukturálne aspekty vyžadujú potrebu priestorov, aby sme zabezpečili bezpečný pobyt žien a detí v týchto centrách, aby sa mohli e, robiť dôverné interviu, bez e, vplyvu iných a mať aj bezpečný priestor, kde by mohli ponechať svoje deti počas lekárskej prehliadky alebo počas interviu. Špecifické služby e, treba naplánovať aj pre ženy v prípade distribúcie potravín. Naval nám dnes ráno rozprávala, že musí 4 či 5 hodín v daždi a v zime čakať, aby si dostal e, jedno jedlo denne. To je naozaj nepriateľné, keď musíte e, v tomto rade stáť a ste a človek ide o ženy, ktoré sú tehotné alebo e, ľudia chorí a tak ďalej. Tiež sa veľmi často spomenulo vysoké percento tehotných žien medzi utečencami a väčšina z nich e, utrpeli fyzický aj psychický stres a teda je tu e, riziko zdravotných komplikácií či dokonca smrteľné ohrozenie pre matku aj dieťa. Zdravotníckú pomoc môžeme chápať aj spôsob, ako sa dostať k iným službám a potreba zadefinovať individuálny zdravotný stav každého je, je potrebné, aby sa zadefinoval aj eventuálny budúci zdravotný stav. Existujú bariéry e, v komunikácii, kultúrne aspekty, rozdiely k tomu, ako sa pristupuje k zdraviu a spôsob, ako E, teda vlastne úroveň vzdelania žien, e, znalosť jazykov e, a niekedy ani nevedia vlastne opísať, aké majú symptómy, aké majú ochorenie. Ďalší problém, jasná potreba zdravotníckej starostlivosti pred a po porode, aby sa zabranilo predčasným pôrodom. A tu máme znovu nedostatky e, dostatočne lingvisticky vybaveného odborného personálu a tak ďalej. Ďalší problém, naliehavá potreba zrušenia právnych obmedzení zdravotníckej starostlivosti, a hlavne pre tehotné ženy a deti. Mnohé ženy majú potrebu byť hospitalizované, keď navštívia prvé príjímavé centrum, ale tieto ženy E, nechcú byť hospitalizované v krajine tranzitu. A práve kvôli administratívnym či právnickým prekážkam alebo aj z ekonomických dôvodov majú strach, nevedia, či dostanú štatút a či budú potom e, vyhostené alebo nie. A ponuka zdravotníckých služieb musí brať do úvahy aj mobilitu. E, nemala by sa poskytovať len tým, ktorí sú v stálych táboroch utečencov, ale mala by byť mobilná aj s tým spôsobom, e, pomáhať aj, aj tým, ktorí sa presúvajú. Veľké inštitucionálne nedostatky e, boli skonštatované, ale tam zasiahli NGOčky. Bola tu napríklad zastupkynia lekárov bez hraníc. Vypočuli sme si veľmi dôležité posolstvo. Ďalšie organizácie ako Emergency a podobne, ktoré pomáhajú e, v týchto krajinách. A nezabúdajme na to veľké množstvo dobrovoľníkov, napríklad na Safi, to sú všetko dobrovoľníci, ktorí zachránili toľko veľké množstvo e, ľudských životov. Azylový postup je veľmi pomalý administratívny postup a dlhodobé zadržiavanie žien v určitom centre môže mať e, dôsledky aj na ich zdravotné zdravie, či už fyzické alebo psychické. Záverom. Treba zabezpečiť zdravotnícke služby všetkým žiadateľkám o azyl, ktoré prichádzajú do Európy. Ženy majú iné požiadavky ako muži veľmi často sú vystavené vyšším rizikám jednak gentrovému násiliu, komplikáciám počas tehotenstva, kultúrnym ťažkostiam a tak ďalej. Potrebujeme zdroje, aby sme zorganizovali špecifické služby založené na genderových potrebách potrebujú bezpečné priestory pre deti a ženy, infraštruktúru pre všetkých tých, ktorí sú v tejto ťažkej situácii. Ďakujem za pozornosť. Muchas gracias, señora. Ďakujem veľmi pekne, pani Ajuto. A záverom závery z tretieho workshopu kolegyňa Bjork. Ja, eh, jag ska Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem našim expertom, ktorí sa zúčastnili nášho semináru, za ich zásadné príspevky. A budem teda pokračovať po švédsky. Samozrejme, zazneli mnohé príspevky z mnohých krajín, z Portugalska, Švédska, Českej republiky a tak ďalej. Naša, na ťažisko našej témy bola integrácia a štúdie ukazujú, že ako tento problém vyzerá. Pri diskusiách sa bolo upozorené niektoré body. Často sa upozorňuje na to, že integrácia musí začínať okamžite, často začína hneď už na úteku a to je často rozhodujúce preto, ako bude prebiehať ďalší integračný proces. Dôležité je, to ehm, znamená pozitívne skúsenosti už na úteku. Po druhé, dôležitý bod je, že nesmieme strácať čas, keď ide o jazykové otázky alebo možnosti vzdelávania Dôležitá je aj úloha žien, ide o integráciu celej rodiny. To znamená deti a integrácia celého okolia. To zohráva dôležitú úlohu. Mnohé z aspektov, ktoré boli zdôraznené, súvisia aj s našim systémom sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa budem zameriavať, a dobrovoľnícky systém. Poprvé, ubytovanie, eh, byt, ktorý je primeraný pre rodinu tak, aby mala vôbec možnosť integrovať sa do spoločnosti. Ďalej otázka jazyka a vzdelania. To samozrejme zohráva veľmi dôležitú úlohu, eh, aby eh, sa mohli vzdelávať v jazyku, aby tieto veci boli možné by sa mohli uchytiť na pracovnom trhu. No a tým sa dostane pracovného pracovnému trhu. To je samozrejme veľmi zásadné pre integráciu. Integráciu existuje to veľa predsudkov, rasizmu v spoločnosti. Musíme sa intenzívne venovať odstraňovaniu týchto prekážok, ktorým čelia ženy na pracovnom trhu. Ďalej platové rozdiely, medzi ženami, ktoré sú narodené v zahraničí, čiže migrantky. Tam je ten rozdiel ešte oveľa väčší, ako je ten rozdiel medzi mužmi a ženami. Prístup na pracovný trh a jeho hľadanie no, nemôže ísť cestou nízkych platov. Vyplaty sú tak či tak nízke, keď ide o ženy. S tými E, sociálneho zabezpečenia musia fungovať, keď sa ženy snažia uchytiť na pracovnom trhu, alebo e, keď sa snažia na to budúť vzdelanie. Ide tu, e, dôležité je poskytovanie starostlivosti o deti, o starších členov rodiny. Ďalej sa hovorilo o ďalšej otázke a totiž o spájaní rodín. To je dôležitý aspekt integrácie keď musíme žiť bez sa svojich blízkych, je veľmi ťažké integrovať sa a sústrediť sa na to. To je rozhodujúci kľúčový aspekt. Ani deti e, nesmú byť nútené vyrastať bez rodičov. Z Portugalska zaznela otázka, aká je situácia s prístupom k národným systémom zdravotníctva, a nemocniciam. To je dôležitá vec, ale tým sa zaoberal iný workshop. Ďalej otázka bezpečnosti. My sme neboli svedkami toho, že po príchode a sa budú stávať utečenkyne opäť obeťami násilia a násilnosti. Hovorilo sa o ďalších útokoch, nových útokoch po príchode do cieľovej krajiny, a skúsenosti s tým, že neistota a neistotu policajné orgány alebo orgány neberú všeobecne, teda vážne, tak to znamená ďalšie útoky a incidenty. Občianská spoločnosť musí zohrávať dôležitú úlohu, otázka integrácie utečenkyň a migrantov. Prakticky to znamená príjmanie rôznych iniciatív, ale a tiež to znamená, že musí to byť jeden hlas, ktorý jasne povie, čo ženy potrebujú, čo v našej doterajšej práci stále chýba. A ďalej faktor právny rámec, otázka, či môžu ostať, či dostanú povolenie na pobyt alebo nie. Ak existuje táto práca, právna istota, nedostanú tento dokument, tak je veľmi ťažké integrovať sa, sústrediť sa na veci ako vzdelávanie alebo niečo iné. A potom dičenkyne žijú e, v takom váku správa, ktorú sme dnes prijali a ktoré sa bude venovať ešte pani Hamibov. Tam sa hovorilo práve o týchto bodoch spájanie rodín, e, musí byť možné s témy zabezpečenia musia dobre fungovať. Tiež sme hovorili o, o tom, že diskriminácia a predsudky proti ním treba bojovať, pretože s tým sa utečenkyne a migrantky neustále stretávajú. To je krátke zhrnutie z nášho pracovného, z nášho workshopu a možno v diskusii sa bude dať ešte čo to doplniť. Muchas gracias, señora Bjork. Ďakujem veľmi pekne, pani Bjork. A ako som už spomenula, po záveroch troch workshopov otvoríme rozpravu. Už máme zoznam rečníkov. Ak by sa chcel ešte niekto prihlásiť s poslancov do diskusie, musíte vyplniť formulár a postúpiť ho zriadencovi, ktorý ho presunie k predsedníckému stolu aby mohli, mohol vystúpiť čo najväčší počet osôb. Obmedzíme rečnícky čas na 3 minúty. Pani Cecil Kienge je členkou výboru Libate s spravodajkyňou. Ďakujem. Vážení kolegovia, priatelia, sestry, je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že som tu dnes medzi vami a že sa znovu rozprávame aj e, v súvislosti s ňom e, MDŽ. Tí, ktorí ma poznáte, tak poznáte, akým spôsobom sa zasadzujem za odstranenie akejkoľvek formy diskriminácie. E, odpovedať na utečeneckú krízu znamená predovšetkým uchovať ľudskú dôstojnosť tisícova tisícov dievčat, žien a detí a hľadať medzinárodnú pomoc v našich členských štátoch. Nezabúdajme, že väčšina žien, ktoré utekajú, e, nepodarí sa im podať, e, podať žiadosť o azyl v zahraničí a ich cesta sa zastaví oveľa skôr a tým, ktorí sa to podarí, azyl nie je vždy synonymom záchrany. Gendrové násilie sa nezastavuje ani v krajinách e, tranzitu alebo príjmu Takže táto násilia, toto násilie pokračuje aj v krajinách e, cieľových. E, ženy žiadateľky azylu majú špecifické požiadavky na ochranu ako muži, či už v prvej fáze príjmu, potrebujú nielen rôzne služby a ubytovanie, ale aj psychologickú pomoc a to prostredníctvom špecifického a málo známeho nástroja, treba brať do úvahy kultúru, pôvod tejto ženy a v mnohých krajinách je iný, iná aj zdravotnícká kultúra. A tiež zabraniť akejkoľvek forme zadržiavania týchto žien a detí a zabezpečiť také procedúry, aby mali e, rodinnú podporu, pomoc a hlavne vo fáze sociálnej inklúzie a integrácie a uľahčiť im tiež prístup k vzdelaniu a k pracovného trhu. Ženy sú hybnou silou rozvoja, ženy sú budúcnosťou sveta. Návrh správy pani Mary Hannibal, ktorá, o ktorej sa bude hlasovať budúci týždeň, a ja som autorkou stanovisky vo, stanoviska vo výbore FAM, tak tieto dokumenty sú e, základom, na ktorom budeme budovať koherentnú migračnú politiku v zmysle zásadných e, hodnôt EÚ. Mary Robinson e, vyslala apel. My, ženy, musíme nechať pocítiť náš hlas, hlavne na budúcich európskych radách 7., 18., 18. a 19. marca. Ide o dôveryhodnosť za budúcnosť Európy, Musíme sa jednoznačne postaviť proti e, všetkým krátkozrakým a egoistickým politikám zadržiavania utečeneckých tokov. Migračný fenomén musíme spravovať a nie kontrastovať. Musíme ho okamžite riadiť a okamžite odpovedať na e, humanitárnu katastrofu. A to tak, aby sme bojovali proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, ale zároveň musíme zabezpečiť aj legálne e, e koridory prístupu a aby e, sme neuvrhávali utečencov do politického, sociálneho, ekonomického či iného, inej siete prevádzačov. A mm, také posolstvo nádej odnával Sufi, len keď spojíme naše sily a keď hlasne prehovoríme, môžeme vrátiť Stredozemnému moru jeho skutočnú farbu modru. Ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem pani predsednička za vaše srdečné pozvanie a som pripravená s vami vždy spolupracovať. Muchas gracias, eh, querida. Ďakujem veľmi pekne. Federica Vieni z talianského parlamentu. Ďakujem za pozvanie v tejto veľmi citlivej, emotívnej téme, ktorá je veľmi významná aj pre Taliansko. Taliansko svojim geografickým umiestnením je neustále vystavená migračnému toku, hlavne z mora. Musí čeliť viacerým problémom robí všetko preto, aby zabezpečilo základné ľudské práva tých najslabších a najzraniteľnejších utečencov, žien a detí, ale nemôžeme sa v Európe obmedziť len na to, a že nebudeme, e, a teda musíme sa dovedať, aké sú príčiny ekonomické, vojnové a sociálne, ktoré spôsobujú tento prílev a nemali by sme obmedzovať tento migračný fenomén na to a dva základné body a výzvy, e, ktorým čelil, čelila aj Sophie ako dobrovoľnička a keď hovorila o mafii, ktorá takmer úplne spravuje obchod s ľudskými bytostiami, hlavne v mojej krajine, kde neexistujú legálne humanitárne koridory ktoré sú nevyhnutné na zníženie zneužívania e, ľudí organizovaným zločinom. A rada by som upozornila na potrebu toho, aby Európsky parlament e, mal stabilné financovanie v rámci európskeho rozpočtu, aby pre všetky krajiny bolo mož- vo všetkých krajinách zabezpečiť e, adekvátnu zdravotníckú starostlivosť vzhľadom na e, zraniteľnosť týchto ľudí. Ja dúfam, že z tejto diskusie e, vyplínu určité konkrétne závery. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Mene v Miboru FAM pani Šojdrová. Thank you very much, Mrs. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po česky. Je to totiž pre mňa jednoduchšie. Dámy, uh, milé dámy, uh, vážení hosté, som veľmi rád. Milé dámy, som veľmi rada, že môžem prehovoriť aj ja v mene svojich kolegyň z Európskej ľudovej strany. Chcela by som sa poďakovať za dnešné stretnutie za to, že sme mali možnosť vymeniť si skúsenosti. Táto výmena je pre nás veľmi dôležitá a my sa hlásime k tomuto významnému dňu, ktorý pripomína úlohu ženy v spoločnosti a chceli by sme na budúci rok, ak to bude možné, prevziať túto štafetu a ujať sa ženskej témy, ktorá sa bude e, s veľkou radosťou prediskutovať tu v Európskom parlamente. Ženy v migrácii si isté, že zaslúžia našu intenzívnu pozornosť. Súhlasím s tým, že ženy sú dvojnásobne ohrozené jednak tým, že ženy aj v Európskej únii ešte stále nemajú v spoločnosti takú pozíciu, ako by mali mať, stále majú nižšie mzdy, nižšie ohodnotenie, sú ohrozené násilím a ďalej ženy sú ohrozené ako cudzinky, ako utečenkyne. Je tu teda dvojnásobné riziko a my ho veľmi silno vnímame. Návrhy, ktoré sa tu predniesli, preto plne podporujeme, týka sa to potreby dostupnosti bývania, zdravotnej starostlivosti, špecifickej naliehavej psychologickej pomoci ženám, ktoré prichádzajú so zdravotnými psychickými následkami stresu a násilia. Tiež súhlasíme s požiadavkou dostupnosti vzdelávania, starostlivosti o deti, tiež e, opatery o deti, pretože ženy, ktoré sú zodpovedné za deti, sa nemôžu natoľko venovať sami sebe. Musia sa postarať o deti. My sa teda chceme venovať zúrazňovaniu e, žien, dievčat a detí. Znepokojujú nás najmä opustené deti. Vieme všetci, že v Európe je dnes viac ako 10 tisíc e, detí bez sprievodu. Ide o utečencov, obávame sa násilia na týchto deťoch, na ženách a naozaj tu musíme spojiť svoje sily. Žiaľ, vidíme, že doteraz sa tieto opatrenia sa nedarilo presadzovať, preto im musíme venovať o mnoho väčšiu pozornosť. Oceňujeme vysoko aktivity neziskového sektora. Domnievame sa, že aj verejný, aj neziskový sektor sa e, musia o mnoho viac e, oceniť vrátanie dobrovoľníkov. My by sme im mali tu v Európskom parlamente venovať o mnoho väčšiu pozornosť. Mali by sme využiť aj ich poznatky a skúsenosti z praxe. Tiež upozorňujeme na realistický prístup. Musíme si uvedomiť, že je tu 28 štátov, ktoré hľadajú spoločné riešenia. Nemáme rovnakú históriu, máme rôzne tradície, ale domnievame sa, my ako EPP, že musíme hľadať spoločné európske riešenia aj v tejto oblasti. Iba to totiž bude naozaj účinné. Chceme teda, aby Európska únia aj členské štáty sa venovali tejto otázke z pohľadu ochrany dôstojnosti ľudského života. To je náš prístup, ochrana dôstojnosti ľudského života. Na to musíme postaviť náš zásah a iste, že taktiež, a to sa tu nespomenulo, riešením je aj mier na Blízkom východe, bezpečnosť v krajinách Afriky a Blízkeho východu a tiež podpora rozvoja ekonomiky v týchto krajinách, aby ľudia nemuseli utekať, aby sa tam cítili bezpečne, aby tam mali prácu. Toto podľa mňa je nevyhnutne potrebné pre všetky ženy, deti a rodiny. Teda vidíme tu význam Európskej únie, ale tiež vnímame realitu, zodpovednosť členských štátov. Platí tu zásada subsidiarity a preto aj my z Európskej únie budeme apelovať na členské štáty, aby si plnili svoju úlohu ale musíme rešpektovať aj ich prístup. Domnievame sa, že európske riešenie spolupráce s členskými štátmi je možné nájsť. A naša skupina EPP rozhodne e, presadzuje tento prístup aj s ohľadom na pomoc ženám, deťom a rodinám. E, ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šojdrová. Pani Sibel Ozdemir z Tureckého parlamentu. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği... Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, je mi veľkým potešením zúčastniť sa tohto stretnutia, ktoré organizuje Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom. Som členkou spolu s kolegyňami a kolegami výboru pre rodovú rovnosť v tureckom parlamente. Robíme všetko, čo je v našich silách, Obetujeme sa a v snahe pomôcť našim bratom a sestrám, ktoré prichádzajú z týchto rizikových krajín. Chcem sa poďakovať za to, že sme sa mohli prísť. V posledných piatich rokoch eh, svet eh, prechádza eh, najzávažnejšou humanitárnou krízou. Musíme zintenzívniť naše úsilie v boji proti tomuto fenoménu v dôsledku našich dnešných vyhlásení. Dúfam, že pomôžeme nájsť riešenie na tieto rodové problémy v Turecku. Turecko sa zaoberá migráciou a s tým e, súvisiacimi témami už e, niekoľko rokov. Máme 900-kilometrovú hranicu so Sýriou a počet e, presunutých ľudí v Sýrii predstavuje 7,6 milióna. Viac ako polovica imigrantov, ktorí vychádzajú z krajiny, sú ženy a maloletí. Turecko prijalo najvyššie počty utečencov zo, zo Sýrie. Od januára tohto roka sme zaznamenali 2 milióny 600 tisíc Sýrčanov, ktorí žijú v našej krajine viac ako 2, e, teda takmer 2,7 milióna, 54% z nich sú maloletí. 10% sú deti a 30% sú ženy. 10 provincií v Turecku má 25 táborov, v ktorých desiatky tisícov utečencov zo Sýrie. Žijú 200 tisíc e, utečencov v každom takomto tábore. Ja som zastupkyňou e, ľudovej strany, hlavnej opozičnej strany. Ako zastupkynia tejto strany vám môžem povedať, že e, najväčšou oblasťou pre obavy je otázka imigrácie. Nie je to téma, ktorú Turecko dokáže zvládnuť samostatne. Budeme potrebovať pomoc medzinárodného spoločenstva pomoc aj podporu medzinárodného spoločenstva. Domnívam sa, že najmä európske krajiny, najmä členské štáty EÚ musia prejaviť solidaritu s krajinami ako napríklad Turecko, ktoré je kandidátskou krajinou bez eh, akýchkoľvek eh, ďalších podmienok. Myslím, že Európska únia by mala eh, stať po našom boku. Turecko má veľmi významnú úlohu v tejto oblasti a preto si myslím, že musíme naliehavo získať finančnú pomoc. E, Verím, že ak sa podarí zmobilizovať prostriedky z EÚ do Turecka, bude to prospešné. Všetci totiž poznáme problémy, všetci sme už diskutovali o problémových e, témach. Teraz je potrebné konať. Európska únia aj národné organizácie musia začať mobilizovať e, konkrétne prostriedky. Naozaj tieto prostriedky naliehavo potrebujeme, musíme ich začať využívať v praxi namiesto prostriedkov IPA. Myslím, že metóda, ktorú využíva Európska únia, a síce predstupovú pomoc, medzinárodné spoločenstva EU musia nájsť alternatívnu metódu na využitie týchto prostriedkov. Som vďačná za pomoc, ktorú sme od vás teraz dostali, ale myslím si, že tejto pomoci budeme potrebovať ešte viac. Chcela by som na záver povedať, že skutočné riešenie tohto problému príde, ak sa podarí poraziť skutočné príčiny asi konflikt a vojnu, ktorá prebieha v Sýrii. Dovnímam sa, že bez výnimky všetky krajiny, vrátane členských štátov EÚ, musia prejaviť e, svoju odhodlanosť v tejto oblasti. Naša politická strana sa drží hlavnej zásady a síce mier doma, mier vo svete. Toto moto zaviedol Ataturk ja to naozaj verím a domnem sa, že toto moto je e, ešte o mnoho dôležitejšie aj dnes. Sýrsky utečenci, ktorí žijú v Turecku bez ohľadu na svoju rodovú príslušnosť, musia mať prístup k e, zdravotnej starostlivosti, k sociálnym službám, e, k vzdelávaniu. Turecko už prijíma potrebné opatrenia a vládna strana robí potrebné opatrenia. My v tomto podporujeme. Už máme schválenú legislatívu, ktorá nám to umožní. Máme isté zemepisné obmedzenia z hľadiska toho, či nazývame niektorých utečencov naozaj utečencami. V minulosti sa len európsky migranti nazývali utečencami, ale v posledných rokoch sme schválili opravnú legislatívu, ktorá nám umožňuje nazývať aj neeurópskych migrantov utečencami. A to znamená, že môžu mať priamy prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. V priebehu januára sme tiež schválili viacero ďalších nových zákonov, ktoré nám umožňujú, aby sírsky utečenci e, mali udelený e, doklad povolenia na pobyt. E, myslím si, že keď sa hovorí o možnom prístupe Turecka do EÚ, v každom prípade musíme zajistiť, aby členské štáty EÚ aj inštitúcie poskytovali zvýšenú pomoc Turecku v snahe vysporiadať sa s touto problematikou. Máme spoločnú históriu. Táto tragédia je najhoršou v našej spoločnej eh, histórii, v našej spoločných dedinách. Spravedlne sa, ale máte už dvojnásobný čas. Stanovili sme 3 minúty a už rozprávate 6 minút a požiadali sme vás len o tri. Sme si vedomí, že vaša krajina zažíva naozaj veľmi ťažkú situáciu a že je potrebné spolupracovať aj zo strany európskych inštitúcií. Pred rokom na tejto istej udalosti bola vaša kolegyňa z tureckého parlamentu a nás upozornila na to, čo sa deje vo vašej krajine alebo upozornila na to, čo sa môže stať a splnilo sa to, čo ona, e, ona upozornila. Sme si toho vedomia a musí pokračovať diskusia. Sú aj iné poslanky, ktoré by sa radi vyjadrili. A teraz dávam slovo pani Hiller z Nemeckého parlamentu. Ja, herzlichen... Ďakujem pekne. Ja ako poslankyňa v nemeckom parlamente zastupujem Brémy a veľmi ma teší, že som bola pozvaná. Považujem túto konferenciu za veľmi významnú a tiež e, túto správu považujem za veľmi významnú. Budem veľmi stručná. Chcela by som preniesť len štyri poznámky aj k samotnej správe. Začala by som najskôr prvou poznámkou a síce príčinami úteku. Už to viacerí kolegovia spomenuli. Podľa mňa Existujú dve podstatné príčiny, ktoré prispievajú k tejto extrémnej situácii úteku a azylu a ktorú sú zasiahnuté najmä e, ženy, e, nielen tie, čo prichádzajú do Európy e, celosvetovo. 60 miliónov z nich je na úteku, je to teda predovšetkým vojna. My musíme podľa mňa pomenovať veľmi priamo príčiny eh, byť proti vojne, byť za miery jedným z hlavných hesiel eh, ženského hnutia aj tu v Európe je nepriateľné, že naďalej eh, prebieha vojna v Sýrii. V marci si pripomenieme už 6. rok jej trvania. Je potrebné vyslať jednoznačný signál, že naozaj chceme konečne mier. Ďalej druhá téma je téma hladu Hovorím o to v Bruseli a pritom aj polnospodárska politika vedie k tomu, že v mnohých regiónoch je situácia hladu a často ženy aj deti sa v dôsledku toho musia vybrať na útek. E, ďalej je niekoľko čísel 18, konkrétne e, článok 18 v správe, tam sa hovorí o krajinách pôvodu. Myslím, že e, je to správne. Nemali by sme zabúdať, že e, zavedenie zoznamu bezpečných krajín pôvodu e, by sa mohlo stať nástrojom na zmiernenie e, nároku na azyl. Je potrebné veľmi pozorne preskúmať, či existujú nejaké odôvodne dôvody na požiadanie azylu aj v prípade pôvodu z tzv. bezpečnej krajiny pôvodu. Ďalšia vec, ktorá mi trochu správe chýba, a síce otázka a programu presídľovania Chcem sa opýtať, či by to nebol o mnoho lepší prístup, najmä pre ženy prostredníctvom UNHCR, e, stanoviť jasné podmienky presídľovania, aby ženy sa vôbec nemuseli uberať na túto neúnosnú, nebezpečnú cestu úteku a tým sa dávajú k dispozícii, tak povediac, prevádzačom, pašerákom, násilníkom. Tento program presídľovania my jednoznačne podporujeme. Existuje aj smernica o masovom príjmaní Európskej únie, Myslím, že tá sa ešte tiež v praxi neuplatnila, tým by sa e, mohlo ušetriť mnoho e, nákladov a tiež by sa tým ušetrilo mnoho neznesiteľného utrpenia pre ženy a pre deti. E, v Jordánsku a v iných krajinách by totiž mohli veľmi rýchlo byť súčasťou týchto programov. A ešte na záver, ak dovolíte, by som chcela zdôrazniť, mohla by som spomenúť mnoho pozitívneho k tejto správe, ale teší ma, že udržateľné ciele milénia pre rozvoj, ktoré bolo, boli schválené na pôde OSN, že konkrétne sa tu spomína e, cieľ 5. Myslím si totiž, že aj toto je konkrétny um, náhľad na to, ako by sa mala správať Európa v plnení týchto udržateľných e, cieľov rozvoja. 10 minút. Ďakujem pekne. Máme ešte 10 minút diskusie. Poprosila by som nasledujúcich rečníkov, aby sa obmedzili v rečníckom čase hlavne preto, aby mohli vystúpiť aj ostatní, pretože v určitom momente to budeme musieť prerušiť. Pani Krovik zo Srbského parlamentu. No Možno som nevyslovila dobre meno. Srbský parlament, pani Krovik. Uh, thank you. I will speak Serbian language. Čarovič, ďakujem pekne, budem hovoriť po srbsky, ak dovolíte. Ono, čo som napísala v Beogradu, slušajući današnú debatu. Neprečítam text, ktorý som si v Belehrade prečítala. Ja som si vypočula dnešný workshop a mám tri otázky. Sú také retorické vlastne. Poprvé, povedali sme, že ide o veľmi významnú tému. Ja neviem, či postačujú 3 hodiny času A rovnako nechcem ďakovať za prítomnosť ľuďom, ktorí sme tu, pretože je to našou zodpovednosťou. My sa musíme venovať tejto problematike. Ja dúfam, že v budúcich mesiacoch to bude jedna z hlavných tém, ktorá sa bude riešiť v tejto a iných inštitúciách. A ďalšia podstatná otázka. Môžeme hovoriť o ženách, o utečenkách zo Sýrie, z Iraku a tak ďalej, bez toho, že by tu bola čo len jedna z nich? Ja si myslím, že to, čo som si dnes najlepšie vypočula, tak to boli skúsenosti žien z terénu, ale ja by som si rada vypočula aj skúsenosti nejakej sírskej ženy, pretože táto informácia je neoceniteľná a takúto by sme si mali vypočuť. A ďalšia otázka je skôr hypotéza. A nie je potrebné, aby ste mi na túto hypotetickú otázku odpovedali, ale bola by som rada, keby sme si každá z nás e, v svedomí odpovedali. Keby nám dnes niekto povedal, že budúci týždeň odchádza z Bruselu či iného európskeho mesta autobus a 3 až 4 týždne by sme strávili čas v nejakom utečeneckom tábore. Bola by niektorá z nás ochotná stráviť tento čas, hoci nie sme lekárky, odborníčky alebo psycholožky, boli by sme ochotné to urobiť, pretože možno by sme tam mohli variť alebo robiť niečo konkrétne pre tieto pre týchto ľudia. Boli by tu ľudia, ktorí by boli ochotní to urobiť, bola by niektorá z nás stráviť 2, 3, 4 týždne v utečeneckom tábore a žiť spolu s nimi? Estoy segura de que sí. Som si istá, že áno. Pani Ro- Rojla Nauro Nikola z Cyperského parlamentu. Ευχαριστώ πάρα E... Ďakujem. Ako som už povedala e, počas workshopu, pre nás téma utečencov na Cypre je niečo, k čomu nepristupujeme nejak filozoficky, politicky či ideologicky. My e, sme boli a vlastne 40 rokov stále sme utečencami a máme rovnaké pocity ako všetci ostatní utečenci. A súhlasím s predrečníčkou, e, že by sme si mali vypočuť posolstvo irackej utečenkyne, aby oni sa podelili s nami o ich pocity, pretože to je ten hrozný pocit straty identity, dôstojnosti. snažia živiť svoje deti a dennodenne umierajú v Stredomori. Zažívajú tragické situácie na gréckých ostrovoch. My to vieme z úst e, dobrovoľníkov na Lesbose či inde. A aj týmto dobrovoľníkom treba pomôcť. A to nie len ekonomicky, ale aj ľudský vrátiť týmto ľuďom dôstojnosť. Kolegovia, títo ľudia platia naozaj veľmi vysokú cenu e, za svoje hľadanie slobody. A preto sme povinní e, nechať otvorené naše hranice, sme e, im vrátiť dôstojnosť a musíme im umožniť, aby mohli niekde žiť istý čas, kým sa vrátia do svojej krajiny záverom. Čísla hovoria sami za seba. Obrovské oficiálne čísla hovoria 60 miliónov utečencov vo svete, 20 miliónov v, v iných krajinách, 18 miliónov vnútorne presunutých, 4 milióny v Európe sú to obrovské čísla a aj naša zodpovednosť je obrovská. My v praxi musíme pomôcť. Ďakujem aj za to, že ste sa obmedzili na rečnícky čas a informujem predrečníčku, že vo workshope číslo 1 vystúpila jedna iracká utečenkyňa. Pravdepodobne sme mohli pozvať viacej aktivist, aby len aby som upresnila, že aj utečenkyňa mala možnosť sa vyjadriť. Susana Mador z portugalského parlamentu. Muito bom dia. Quero saudar por esta reunião interparlamentar. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som skutočne rada privítala a poďakovala za skutočnosť, že sa zúčastňujeme tohto zasadnutia, že takáto, takéto podujatie bolo usporiadanie o problémoch, ktorým čelia ženy ja vítam uznesenie Európskeho parlamentu. Myslím, že je istotne veľmi dôležité treba jasne odsúdiť tieto problémy, ktoré súvisia s rodovo špecifickými aspektami. Ľudské práva musia byť základom eh, pre našu spoločnosť, ale v praxi každá spoločnosť a každá, v každej oblasti života sú práva žien porušované. Uvedomujeme si, že situácia je rôzna v rôznych krajinách, diskriminácia proti ženám je v každej krajine, posilňujú stereotypy a predsudky. Členské štáty potrebujú intenzívne pracovať na odstraňovaní diskriminácie žien a bojovať proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách. Potrebujeme zákony, ktoré chránia ženy vo všetkých oblastiach, napríklad zadržiavanie, presídlovanie. Potrebujeme neustále vzdelávanie ľudí v oblasti ľudských práv, aby dokázali tieto otázky riešiť. Ženevský dohovor z roku 1951 jasne hovorí, že ženy, ktoré sú obeťami persekúcie alebo kvôli ich pohľaviu eh, čelia ponižovaniu, by mali dostať štatút utečenkyň. Ženy, ktoré sú persekuované, kvôli tomu, že sú ženy, majú vždy nárok na ochranu. A to nie je úplne v súlade s článkom 1a ženovského dohovoru z roku 1951. Ja si myslím, že momentálne čelíme veľmi zlej situácii. Členské štáty musia uznať že ženy, ktoré sú diskriminované, potrebujú právo na udelenie štatútu utečenca. Problém, ktorý dnes zažívame, je, že zákony existujú, problém je ich praktická implementácia a migrantky, utečenky nečelia závažným problémom. Existuje veľký problém aj v médiách, v zastupiteľských orgánoch a Potrebujeme viac žien v médiách, aby zaistili, že tieto témy budú vyriešené vyváženým a vyčerpávajúcim spôsobom. Myslím, že e, povrchné médiá tu nemajú mať žiadny priestor. Nemôžeme, snažiť, e, bagate, nemôžeme sa bagatelizovať takúto e, dôležitú vec. Potrebujeme viac Európy a nie menej. Potrebujeme Schengen a potrebujeme brániť základné hodnoty Európy. Európy ktorú tvoril pán Delors, Európy, ktorá chráni ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, potrebujeme viacej Európy, ale nie niečo abstraktné, to sú viaceré inštitúcie a jedna z nich, kde sú zastúpené národné vlády, tak tam by mal byť ten záväzok. A musia sa snažiť o to, aby splnili tie záväzky, ktoré prijali teraz z Rakúsko parlamentu zastupkynia. Ďakujem pekne. Áno, je skutočne to stále dokola to isté. Tie krajiny, ktoré pri vojnách zatvárali oči, tí dnes sa rozčilujú nad prílivom utečencov a stilizujú sa do pozície obetino a utečenská politika alebo v rámci utečenskej politiky sa hovorí o tom, že sme chudobní a že nedokážeme utečenskú krízu v odzovkách a zvládať. A opätovne sa nerieši podstata problému. A sedí tu toľko žien a myslím, že našou povinnosťou upozorniť aj na situáciu v našich krajinách. Napríklad, eh, predtým než prejdem k tomu, rada by som pripomenula, že eh, ženy, ktoré znásilňujú, predávajú, unášajú, zotročujú IS, ktoré stále sa nenašli a po mesiacoch sa našiel len hromadný eh, hrob a medzinárodné spoločenstvo nepohľadní prstom ani eh, rovnako ako v prípade Boko Haram a dievčatok, keď sa po roku povedalo, nemôžeme nič robiť, už sú uh, vydaté, majú deti, alebo sú zavraždené a tak ďalej. Myslím, že to je skutočne hamba v no, svetovom dianí. Myslím, že každá žena musí povstať, tak aby minimálne obete boli nájdené, aby sa zlepšila ich uh, situácia No a u nás ten problém tiež sa nemenuje pravým menom, tak ako napríklad z Turecka prišla, z prichádzajú správy, že áno, máme mnoho utečencov a sme zúfali, Európska únia nám musí pomôcť, z toho, aby povedali, že práve v Turecku mnoho utečenkyň je obeťami obchodovania s, s ľuďmi a sú nútené do sobášov, kvôli chudobe, musia sa nejak udržať pri živote a to sú podmienky, ktoré nie sú akceptovateľné. A myslím, že keď problém nenazveme pravým menom, tak nenájdeme ani riešenia. A my ženy musíme mať odvahu, aby sme dokázali pomenovať situáciu v našich krajinách. V Rakúsku to tiež nie je inak. A tiež v utečeneckých táboroch je problém, že tam nie je dôstojná situácia, pre ženy. Napríklad nebolo tam dosť sprch osobitných alebo hygienických zariadení. A riešenie nájdeme až potom, keď nájdeme odvahu hovoriť o reálnej situácii v našej krajine. A na záver by som k tomu rada dodala ešte, že samozrejme len efektívnou mierovou politikou a len zapojením žien sa nám podarí napraviť eh, svetovú situáciu bez žien. Nebude nastolený mier a bez žien a samozrejme nebudú dôstojné podmienky obnovené a ženské práva zachovávané a dodržiavané. To je moja výzva političkám, ktoré sa nachádzajú dnes v tejto miestnosti. Buďme, nájdime odvahu a hovorme o reálnej politike, v našich krajinách, konfrontujeme sa s ňou. Keď nechceme ignorovať situáciu žien, musíme postupovať spoločne, tak aby sme týmto ženám trochu pomohli viesť dôstojný život. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A keďže máme už čas len pre dvoch rečníkov, nemôžeme dať slovo všetkým, tak eh, ja, že na to, že samozrejme potrebujem viac času na takéto podujatia, možno budúci rok, možno sa uskutoční podobný seminár, bude dlhší, možno celý deň, tak aby viacero ľudí mohlo vystúpiť. V každom prípade by som vám chcela poďakovať vám všetkým, ktorí ste tu sa zúčastnili ktorí ste vyjadrili rôzne názory a stanoviska. Keďže máme skutočne veľa práce, tak som si istá, že budeme pokračovať. Niekto povedal, je to naša povinnosť. Musíme robiť ako zástupcovia inštitúcií, je to naša povinnosť a nemôžeme sa otáčať chrbtom a zatvárať oči pred realitou, ktorej dnes čelíme. A teraz by som rada dala slovo pani Ingeborg Gisle, Gisle do Dúfam, že som správne vyslovila vaše meno. Aj zastupkynia e, zastupkynia OSN pre ženy v Turecku a rada by som vám poďakovala za to, že ste prišli a máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni, dovolte mi najskôr poďakovať výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť za usporiadanie tohto podujatia. Ďakujem za pozvanie, aby som sa zúčastnila v mene UN Women. Je to veľmi dôležité pre mňa hodnotné pre mňa zúčastniť sa a vypočuť si naše názory a validovať nálezy krízi Macedónsku a Srbsku, e, ktoré sme vykonali, tieto štúdie, minulý rok na hlavné nálezy sú také, že plánovanie reakcie, služby a informácie zatiaľ neriešia dostatočne úplnú komplexitu potrieb e, žien utečenkyň a migrantiek. A rovnako musím povedať, že je ohromujúce, koľko poslankyň a poslancov prišlo z celej Európy, aby diskutovali o tejto veci, ktorá bohužiaľ zatiaľ nedostala dostatočnú pozornosť. Povedzme si, keď je o rovnoprávnosť mužov a žien, mnoho sa o tom hovorí, máme veľa programov, vyjadrení, stratégií, plánov, ale bohužiaľ implementácia zaostáva. A to sa týka tiež utečencov a utečenkyň. Takže ja dúfam a je pre mňa veľmi slubné vypočuť si vaše názory a ja dúfam, že budeme pokračovať. A čoraz viac žien sa vydáva na nelegálne cesty, aby sa dostali do Európskej únie. Veľká väčšina sú ženy, ktoré žili 4 roky v vojne e, v Sýrii a ešte e, viac rokov v konfliktoch v Iraku a v Afganistane. Poprvýkrát od začiatku krízy e, teraz v januári 2016 ženy a deti tvoria väčšinu žiadateľov o azyl, ktorí sa vydali na ťažkú stredomorskú cestu do Grécka. Na ceste ženy a dievčatá čelia sexuálnemu násiliu a násiliu od spolu e, utečencov, prevádzačov, zločincov a od e, cudzincov a neznámych. A pohľavný styk na prežitie je tiež veľmi známou, známym javom. Ale že mi nedostávajú na e, ceste viac služieb a pomoci. Nie, ako sme videli v pondelok, čelia čoraz nepriateľskejšiemu, militantnejšiemu E, prostrediu na hraniciach medzi Gréckom a Macedónskom a v táboroch, ako napríklad v Kale. Ženy a dievčatá, ktoré už sú obeťami násilných konfliktov doma, e, sa stávajú opäť obeťami a zažívajú e, násilné strety tam, kde hľadajú vlastne útek a útočisko. 29. marca pravdepodobne sa zvýši len radikalizmus a bude to hrať do karáta násilných džihadistických skupín. Strety medzi utečencami a bezpečnostnými silami tiež prispievať k negatívnym obrazom o utečencoch, ktoré šíria xenofóbne skupiny v Európe. Situácia je veľmi explozívna a Nevyžaduje to veľa, aby sa vznietil obrovský požiar. Azyl pre ženy a dievčatá sú čoraz, náročnej, čoraz náročnejší. A krajiny na balkánskej ceste príjmajú jednostranné opatrenia na kontrolu svojich hraníc. Na základe ženovského dohovoru právo na ochranu znamená právo na individualizovanú, individualizované preverenie žiadosti o azyl ako generálny tajomník 8, 26. februára povedal, nové obmedzenia nie sú v súlade s, s ženevským dohovorom z roku 1951 o štatúte utečencov a protokolu z roku 1967, pretože jednotlivé, jednotlivé určovanie štatútu utečenca, jednotlivé uh, určovanie jednotlivých individuálnych potreb nie sú možné. Uh, súčasné situácie na gréckých hraniciach sa týka hlavne žien. Včera bolo potvrdené, že Grécko je v procese e, návratu viac ako 300 migrantov do Turecka. To je e, to na základe readmisnej dohody medzi EÚ a Tureckom. Nás by zaujímalo, či to umožní jedné osobitné výnimky na ochranu ľudí pred porušeniami e, ľudských práv, ako žien, ktoré čelia sexuálnemu násiliu, alebo skupiny LGBTI, ktoré čelia väzeniu v domovine ale krajiny, ktoré podpísali istambulský dohovor ako Srbsko, sú povinné integrovať ženevský dohovor a rodovo špecifickým a citlivým spôsobom a poskytnúť náležité služby pre žiadateľov o azyl. Tak ako sa odporúča v návrhu správy o situácii utečenkyň a žiadateľiek o azyl tohto výboru, rodovo eh, podnetené násilie, mrzačenie pohľadných orgánov žien a detí by malo eh, byť, eh, malo byť uznané ako oprávnenie na udelenie azylu. Ja súhlasím s výzvou pre celoeurópske usmernenia, ako spracovávať žiadosti o azyl a riešiť problém migrácie prístup k eh, tlmočeniu posttraumatické eh, poradenstvo a eh, predloženie žiadosti bez spomínania s manželmi sú dobré, dobré nástroje. Tak ako sa dnes hovorilo na tretej skupine, ženské práva môžu byť niekedy obmedzované ich manželmi, takže ich nezávislé právo na azyl musí byť zaručené v Turecku, kde ja pracujem, je viac ako 2 milióny sírských utečencov, viac ako polovica z toho sú ženy. Ženy, manželia opustili, ktorí išli do EÚ a teraz je čoraz ťažšie zjednotenie rodín. Vidíme, že čoraz viac krajín príjma opatrenia, aby to skomplikovali, ako napríklad Dánsko, Nemecko a iné krajiny. A Nemecko by malo skoro nasledovať. A na záver by som rada ešte povedala, že momentálne v Európe a na celom svete e, je veľká podpera, potreba politické vôle a politické odvahy. Potrebujeme politikov, ktorí budú odvážni realizovať ambiciozne plány, realokovať a prerozdielovať utečencov e, s ohľadom na ich dôstojnosť a ľudské práva. Potrebujeme politikov, ktoré ukážu odvahu a budú za solidaritu napriek predsudkom a nenávisti musíme pomôcť ľuďom, ktorých životy sú v ohrození, sú základné európske hodnoty. Musíme nájsť politickú vôľu, tak ako sa hovorilo na dnešnom zasadnutí, musíme aj prejsť do ďalšej fázy a hovoriť o tom na samite EU-Turecko, ktorý sa uskutoční v Bruseli v pondelok. A rovnako treba uviesť, alebo tak ako povedal Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, na úvod tohto zasadnutia ďakujeme opätovne za pozvanie a dúfam, že toto prejde do ďalšej fázy na samite medzi EÚ a Tureckom v pondelok. Ďakujem veľmi pekne a na záver e, celého dnešného dňa má slovo pani Honejbol, ktorá je členka Európskeho eh, parlamentu a je spravodajkyňou pre správu vo výbore FAMA a budúci týždeň sa bude na plene táto správa o situácii žien u, u učečeniek a žiadateľiek o azyl schvalovať. Chcem jej poďakovať za jej prácu, za to, ako kontaktovala NGOčky, organizácie a vyvinula maximálne úsilie, aby poznala situáciu tu ľudí a tiež sústredila názory všetkých politických skupín, aby sa Európsky parlament vyjadril v tejto tak významnej otázke pre nás. Well, thank you, Irachi. I'm... Ďakujem, Irači. Je mi veľkou poctou zúčastniť sa tohto stretnutia ako spravodajkyňa na túto veľmi dôležitú tému, že k vám môžem prehovoriť a spomenúť naozaj len niektoré témy, ktoré sú relevantné. Chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli a za to, že nás obohacujete svojimi poznatkami, svojimi vedomosťami. E, urobilo na mňa naozaj veľký dojem, že tak mnoho kolegov, kolegyň z Európskej únie, z iných krajín e, si mm, dali tú námahu a pricestovali sem do Bruselu. Veľmi si ceníme váš prínos chcela by som nadviazať na predrečničku v tom, že potrebujeme naozaj prejavy odvahy a ochoty. Situácia naozaj je veľmi ťažká a v tejto chvíli sa zdá byť e, takmer neprekonateľná, ale musíme všetci e, pracovať na tom, aby sa riešenie podarilo nájsť. E, my tu dnes hovoríme o riešení takom, ktoré by zlepšilo pozíciu žien a detí v tomto konflikte, ktorý naozaj je krízou. Veľmi správne sme všetci začali nahľadať na túto problematiku z pohľadu hodnoty ľudského života a ľudskej dôstojnosti. A to je veľmi správne. Všetci, aj ženy, aj deti, musia mať dispozícii správne zaobchádzanie podľa našich hodnôt a podľa našho presvedčenia. A tiež musíme uznať, že ženy majú špecifické potreby, že sú zraniteľnejšie a že sa k nim musí pristupovať s ohľadom na ich rodovú príslušnosť a to e, sa zatiaľ v mnohých e, krajinách Európy nedeje. Mnoho žien na úteku, aj tie, ktoré prichádzajú do EÚ, nemajú k dispozícii takúto formu prístupu. Rodový rozmer, ktorý súvisí s utrpením žien a detí na úteku. Podľa mňa doteraz nebol dostatočne e, spomínaný v médiách, vo verejnosti. Myslím, že teraz sme to čiastočne aspoň napravili. Správa sa bude prejednávať e, v pléne Európskeho parlamentu v útorok e, na Medzinárodný deň žien sa nám podarilo dostať na program túto správu. Ehm, myslím, že je to veľmi symbolické gesto. Ehm, Výbor pre práva žien v Európskom parlamente sa vyjadril, že táto téma žien na úteku bude témou nášho Medzinárodného dňa žien tentokrát, tento rok. Teda dúfajme, že sa tým zvýši povedomie o problémoch žien a tiež e, tým umožníme vládam členských štátov a podporíme ich v tom, aby niečo urobili s týmito nedostatkami vlády, ktoré sú vystavené náporu príjmania utečencov a tiež potom aj krajiny, kam smerujú e, títo utečenci. Je tu teda naozaj ešte veľa čo robiť e, a aj my ako poslanci sa môžeme o to pričiniť, aby naše vlastné vlády urobili všetko preto, aby sa riešila problematika žien na úteku správne. Je to totiž skutočne politická kríza, nielen utečenská kríza. A viacero rečníkov sa vyjadrilo, že musíme sa snažiť riešiť príčiny tejto krízy. Vedľa príčiny, prečo tak mnoho utečencov uteká a prichádza do Európy. Myslím, že toto je tá najzložitejšia časť tejto rovnice. Isté, že vojna a hlad sú jedny z hlavných príčin, pričom eh, obe tieto príčiny sa eh, snáď podarí jedného dňa vyriešiť, ale ešte stále vidíme, že utečenci neustále prichádzajú. Ja by som chcela nadviazať na to, čo tu zaznelo eh, v kontexte žien a mieru. Ženy veľmi často bojujú za mier, vedú kampaň na podporu mieru. Často sú to práve ženy, ktoré sa angažujú a mier je pre nás ženy veľmi e, vysoko e, v našom zozname priorít. A takto to musí byť aj v tejto kríze. Čoraz viac vidíme, že počty žien na úteku sa zvyšujú. Teraz e, už viac ako polovica prichádzajúcich sú ženy. Štatistiky sú naozaj ohromujúce. Na jednom seminári sa prejednávali údaje od e, UNICEFu. Poprvýkrát e, viac ako 60 utečencov sú ženy. Zvyšilo sa to o 20 porovnaní s minulým rokom a počty detí sa tiež výrazne zvýšili. Teda je to veľmi aktuálna téma a musíme ju riešiť e, práve teraz. Aj preto, že prichádza stále čoraz viac žien a ja sa domnievam, že sa to bude naďalej vyvíjať v tomto duchu. Viacerí žiadali o to, aby sme eh, si vypočuli príbehy priamo žien na úteku. Ja som eh, veľmi rada, že sa nám podalo získať jednu utečenkyňu z Iraku, ktorá vystúpila na jednom z našich seminárov dnes. Myslím, že by sme mali viac spolupracovať s mimovládkami. Ja som skontaktovala mnoho z nich, keď som pracovala na svojej správe, ale ešte stále e, to nie je e, že to isté, ako počuť priamo bezprostredne príbehy tých, ktorí museli utieť zo svojho domova, aké útrapy prežívali na ceste, aj oni, aj ich deti. Boli e, vystavené násiliu aj zo strany pašerakov, prevádzačov ostatných účastníkov tohto reťazca a napokon aj príjmacej krajine zo strany mne štátnych orgánov je naozaj veľmi ťažké vôbec si predstaviť, eh, čím si tieto ženy musia prejsť. Chcela by som vás požiadať, ak máte čas, eh, choďte navštíviť eh, výstavu fotografií, ktorá je v parlamentáriu na druhej strane námestia. Je to výstava, ktorá vznikla na požiadanie Výboru pre práva žien a naozaj dokazuje čo sa presne deje priamo na mieste. Ja chcem oceniť eh, snahu všetkých žien, ktoré utekajú zo svojich domov snahe nájsť lepší život. Myslím, že je našou povinnosťou poskytnúť im nádej do budúcna. Chcela by som sa ešte poďakovať všetkým tým, eh, ktorí sa pričinili o dnešné stretnutie, o dnešnú konferenciu. Chcem sa poďakovať sekretariátu Európskeho parlamentu za ich prácu. Ehm, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že sme bohatší o poznatky, o vedomosti, než ako keď sme začali a že budeme naďalej bojovať v prospech žien na úteku a ich detí. Ďakujem. Muchas gracias, señora. Ďakujem pekne, pani Hannibal. Ďakujem aj tlmočníkom, že predlžili o 5 minút viacej, aby mohli pretlmočiť nášmu semináru. Znovu ďakujem za vašu účasť. Pozývam vás všetkých na koktail. Je to na prvom poschodí vedľajšej budovy v priestore Jehudy Mehunin. Vyzývam vás, aby sme išli všetci spolu, aby sme sa nestratili v týchto veľkých chodbách. Ďakujem.